Slavomíra Klosovského s účinnosťou 27. novembra nahradia pánov Marevka Jozefa Grobarčíka a Davina Bohdana Jackieviča. Vítam týchto nových kolegov a v zmysle e, ustanovení rokovacieho poriadku majú plné práva majú plné práva zasadať e, na e, našich zasadnutiach a zúčastniť